dohodnuté. A teraz tieto dve minúty vlastne vrátim tým spôsobom, že skončím skôr, pretože som predtým hovorila dlhšie. Ďakujem pekne. Vynikajúco hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. Rozpráva k tomuto bodu sa týmto vlastne končí. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ide tu o správu pani Nikola i o postavenie žien vo vojne a týmto dávam slovo pani Nikola na 4 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, mi kolegovia, kolegyne. Neviem, či sa mi podarí predstaviť v štyroch minútach e, obsah celej tejto správy, ale dovolte, aby som prešla cez niektoré kľúčové e, časti tejto správy. Táto správa prichádza v správnom čase. E, Primitívne spoločnosti v minulosti prišli z znásilňovaním vo vojnách a bohužiaľ toto ešte stále máme aj v moderných spoločnostiach. To znamená, ešte stále tento koncept funguje a má, prináša so sebou veľké e, problémy. A celkom jasne nám dáva najavo, ako sa niektoré štáty správajú. Pozrieme sa na také krajiny ako napríklad Kongo, respektíve konflikt, ktorý bol v tejto krajine, kde sa uskutoční zhruba 60 znásilnení za deň. To znamená, ešte sme ďaleko od toho cieľu e, zbaviť sa tohto problému. Správa celkom jasne poukazuje na skutočnosť, že k problému sa musí pristúpiť na základe rovnosti šanci a e, rodovej rovnosti, kde muži a ženy budú spolupracovať na rovnakej báze, na rovnakej úrovni tým, že sa budeme snažiť vyhýbať konfliktom a budeme sa snažiť šíriť mier a v povojnových oblastiach nastolovať zlepšenie situácie. Európska únia musí celkom rezolútne zasiahnuť v tomto, eh, k tomuto problému a snažiť sa vyriešiť ho. Avšak bohužiaľ v súčasnosti iba 10 členských štátov má vlastné plány, ako s týmto problémom naložiť a ostatné sú iba v prípravnej fáze. To znamená, ešte stále nie sme schopní dostať záväzkom, ktoré sme si stanovili. Myslím si, že vytvorenie e, služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá reprezentuje Európsku úniu, to je príležitosťou, ako urobiť z Európskej únie e, celosvetového hráča, ktorý by mal väčší dosah a väčšie slovo Delegácie, ktoré participujú na riešení konfliktných situácií na svete, tieto by mali takisto e, vo svojich tímoch obsahovať aj e, ženy zastupiteľky, pretože práve tieto môžu prispieť veľkou mierou k zabezpečeniu sociálneho zmieru a znovu nastolenia mieru. Spravodlivosť a mier ako také nemôžeme od seba oddeliť. Fenomén beztrestnosti ešte stále v niektorých regiónoch e, je uplatňovaný to znamená, musíme zlepšiť aj prístup k medzinárodným súdom a musíme nájsť tie možné a najlepšie právne riešenia, aby sme tých, ktorí sú e, vinní e, z vojnových zločinov, aby sa dostali pred súd a týmto spôsobom sa situácia do istej miery napravila. To znamená, takýmto spôsobom musíme bojovať proti beztrestnosti. Európska únia a OSN musia implementovať uznesenie 1930 a rezolúciu 1910 OSN a Európska únia musí asistovať OSN v tomto zmysle, aby sme pohli veci dopredu. Európska únia musí celkom jasne dať najavo pripravenosť dodržiavania princípov e, zrovnoprávnenia žien na celom svete. Vojenské štruktúry členských štátov Európskej únie musia zobrať do takisto aj perspektívu rodovej rovnosti, nábor nových pracovníkov by vo všeobecnosti a práve aj vo vojenských zložkách by mal mm, byť na princípe zásluhovosti a nie na princípe rodových rozdielov. Ako som už uviedla, nepodarilo sa mi predstaviť všetky kľúčové body tejto správy, ale chcela by som sa poďakovať e, aj tieňovým spravodajcom a politickým skupinám za vynikajúcu spoluprácu pri príprave tejto správy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Znovu máme prihlásených viac rečníkov pri spontánnej rozprave, ako máme časového priestoru a preto budeme e, rozdeľovať čas tak, e, že dáme priestor tým, ktorí jednoducho ešte sa nevyjadrili. Takže teraz zostane slovo pani Matera. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam e, vaše zvolenie za podpredsedu parlamentu a takisto gratulujem pani Nikolaj za k tejto vynikajúcej správy. rozhodujúce, aby sme zabezpečili bezpečnosť žien, predovšetkým tých žien, ktoré sú ktoré sa dostali do vojenských situácií a ktoré sa snažia situáciu v týchto oblastiach zlepšiť. Ešte stále existuje na svete masové znasilňovanie a iné zločiny proti ľudskosti, ktoré sú súčasťou vojnových konfliktov a ženy sú v týchto konfliktoch vždy prvými obeťami. Tieto prečiny prinášajú so sebou určité psychické konsekvencie nielen pre ženy, ale aj pre ich e, rodinných príslušníkov. Preto musíme e, vynikov prísnejšie potrestať. Nemôžeme e, pripustiť situáciu, že zostane niekto bez, trest, bez trestu. Preto musíme umožniť aj ženám, aby sa dostali do rozhodovacích funkcií, pokiaľ ide o vyrokovanie mierového procesu, aby mohli takúto situáciu takýmto spôsobom ovplyvňovať. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pani Flašíková Beňová. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci

Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pani Romeva, pán kolega. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že ide o veľmi dôležitú otázku. Úloha žien vo vojnách je veľmi dôležitá. Musíme ich vnímať tak ako obete, ako aj E, osoby, ktoré môžu situáciu zmeniť. Predovšetkým pokiaľ ide o mierotvorný proces, pokiaľ ide o znovu vytváranie spoločnosti, e, pokiaľ ide o zmenu určitých modelov, ktoré vlastne viedli danú spoločnosť k vojnovému konfliktu. A to je pre mňa kľúčová otázka, ktorú musíme zdôrazniť, nielen pokiaľ ide o, o, tú, o tú rezolúciu OSN číslo 100, 1325, a je veľmi dôležité, aby Európska únia mala konkrétnych predstaviteľov k tejto problematike, ako už bolo uvedené. A ja podporujem túto myšlienku. Je tu veľká príležitosť pre Európsku úniu, aby túto problematiku urobila svojou prioritou, pokiaľ ide o externú dimenziu aktivít. Doteraz e, sme už viackrát uviedli, že ide to o problematiku, ktorú by sme nemali ignorovať a ja túto, tento názor podporujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Teraz zostane slovo pani Češková. Vážený pán predseda, otrasné zločiny, ktoré sa páchajú na ženách a vo vojnových konfliktoch, poukazujú na to, že ich práva nie sú chránené. Sexuálne násilia a masové znásilňovanie, ako aj obchod s ľuďmi a iné formy sexuálneho zneužívania patria k vojnovým taktikám v regiónoch, kde sú konflikty na celom svete. Takéto útoky nemôžeme tolerovať. Súhlasím s návrhmi spravodajkyne, aby sme zaviedli kódex pre správanie e, členov misií, e, kde sa celkom jasne uvedie, že toto predstavuje kriminálne chovenie. Zavedú sa nové prísne postihy, postihy a predovšetkým v oblastiach, kde sú vojnové konflikty a utečenecké tábory. Podporujem návrhy, ktoré sa týkajú posilnenia účasti žien na vedúcich pozíciách e, politického dialogu, ako aj zastúpenia žien v medzinárodných tímoch, civilných a bezpečnostných misiách. Toto by malo byť základnou podmienkou na poskytnutie podpory v rámci mierového procesu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ešte máme dvoch rečníkov ktorých časového hľadiska môžeme zaradiť pani Nedelčeva. Dúfam, že som to správne vyslovil. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. V dvoch prvých svetových vojnách prichádzali ženy o svojich synov a manželov, ale teraz už sú ženy priamými obeťami konfliktov. Často sa musia presunúť, sú znásilňované a sú naozaj veľmi zraniteľné. Európsky parlament sa konečne vyjadruje k e, ukončeniu tohto násilia, teda k jeho klasifikácii za vojnový zločin. Chcem sa poďakovať pani Nikolaj za odvedenú prácu. Tieto obete um, trpia psychologickými aj fyzickými dopadmi, ale toto násilie má oveľa širší dopad aj na mužov, ktorí nemohli, nedokázali ochrániť e, svoje ženy a má to dopad na celú komunitu, deti a tak ďalej. E, takže tie vojny sa rozširujú v čase aj naprieč generáciami. Takže ďakujem za túto správu. Ženy musia zohľavať dôležitú úlohu pri riešení konfliktov v politickom dialogu za mier. Musia zohrávať úlohu v civilných operáciách, ale aj vojenských pri riešení konfliktov. A ja si myslím, že Európska únia by mala mať osobitného predstaviteľa pre ženu, e, mier a bezpečnosť. Takže pani komisárka, e, môže sa vytvoriť takýto post a ak áno, tak kedy? Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako posledný rečník je pán Luhan. Nech sa páči, máte minútu. Vážený pán predseda, podvýbor pre bezpečnosť a obranu podporuje stanovisko spravodajcu. Súhlasím, že trestné činy páchané na ženách vo vojne musia byť takisto vyšetrené. Beztrestnosť je nie je možnosťou. Musí, musí sa, musíme jej zabrániť. Bohužiaľ, ženy sa využívajú aj ako určitá vojnová taktika. Bohužiaľ, vo viacerých prípadoch e, prípady trestných činov nie sú vyšetrované, pretože nie sú ani nahlásené. Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mala designovať e, pozorovateľa pre situáciu, situácie žien, pre situáciu žien vo vojnových konfliktoch, aby sme zabezpečili, že ženy budú chránené pred všetkými formami sexuálneho násilia alebo inej formy násilia páchaného podobným spôsobom. Ďakujem pekne. Máme problém, že máme obmedzený časový priestor a to súvisia s počtom rečníkov. Bohužiaľ musíme takto postupovať ak by sa všetci mohli vyjadriť, to by bolo síce pekné, ale sedeli by sme tu veľmi dlho a pri takejto veľmi dôležitej téme e, považujem za veľmi dôležité, aby sme zaznamenali určitý pokrok a dúfam, že sa nám ešte podarí vás zaradiť pani Štrifler. Dúfam, že v budúcnosti sa nám podarí zaradiť viacej ročníkov. Bohužiaľ nemôžeme vždy zaradiť všetkých. Ako som už povedal, je to veľmi dôležitá téma a preto vám dám ešte na minútu slova, potom bude hovoriť už pani komisárka. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Sexuálne a masové zneužívanie, e, teda znásilňovanie sa objavujú v mnohých regiónoch sveta. Európsky parlament sa viackrát venoval tejto situácii, ktorá sa zhoršuje hlavne v Kongu, na východe, a či sme sa venovali beztrestnosti. Ja osobne e, som išla do Južného Kivu pred časom a môžem že situácia je veľmi vážna, že tie fyzické a psychologické dopady sú naozaj veľmi ničivé na ženy a mladé dievčata e, po takýchto aktoch. Takže E, prosím, e, e, musíme si uvedomiť, že je ohrozené aj reproduktívne a sexuálne zdravie. Je potrebné, aby Európska únia vo svojich krokoch centrálne miesto venovala, celú pozornosť venovala ochrane žien v oblasti sexuality v časoch vojny. Vieme, že znásilnenie je zločin, počas vojny je to vojnový zločin a je potrebné si uvedomiť, že žena nemôže byť nástrojom vojny. Ďakujem. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ďakujeme kolegyňa a teraz v mene komisie na 5 minút pani Georgieva, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážení e, poslanci, začnem snáď poďakovaním, úprimným poďakovaním pani spravodajkyni a takisto za to, že sa e, hneď po podobnej téme hovorili, že sme zaradili hneď aj túto tému. To považujem za veľmi vhodné. Európska únia e, veľmi vážne berie otázku e, úlohy žien, osobitne úlohu žien e, pri tvorbe mieru a bezpečnosti. Uznesenie OSN 1325 a iné rezolúcie zohrali dôležitú úlohu. Všetky naše externé nástroje a spojené politiky toto zohľadňujú v roku 2008 EÚ prijala komplexný prístup k implementácii dvoch uh, uznes rezolúcií uh, eh, 1820 a 1325 pokrývajú množstvo politík disponibilných uh, pre EÚ počas konfliktov a i po nich. Vychádza to z práve z princípu účasti, ochrany E, žien a takisto predchádzania násiliu na ženách. Takže poviem čo si o financovaní. Máme tu nástroj EÚ pre stabilitu. Je to veľmi kľúčový nástroj, ktorý môžeme aplikovať na stabilizačné opatrenia a opatrenia tvorby kapacity. Ďalej ide o rodovú e, perspektívu a ochranu e, najzraniteľnejších ča, e, štruktúr, handicapovaní, deti, starší, to sú tie skupiny. Takisto k, e, princípy Komisie pre humanitárnu pomoc, takisto zóny konf- konfliktov, kde sa e, používa náš nástroj humanitárnej pomoci. Ďalej naše pracovné programy, ktoré dávajú nástroje do rúk nám špecificky zacielené teda na otázky žien v Konžskej demokratickej republike budem o tri týždne a mojim hlavným cieľom bude určite práve táto otázka. Otázka, ktorá je obsahom tejto správy, totiž ochrana žien, zastavenie znásilňovania ako nástroja e, vojnových konfliktov. E, aktivity máme vo viac než 70 krajinách Členské krajiny hovoria o celku 200 miliónov eur v roku 2009 a začiatkom roku 2010 ako vyčlenené prostriedky. Spoločná bezpečnostná a obranná politika, k tej poviem nasledovné. Väčšina jej misií a operácií zahŕňa aj ľudské práva a rodové otázky. Máme teraz balíček troch plnohodnotných školiacich modulov na ochranu žien a detí v rámci tejto politiky. Finalizujeme ich v roku 2012, takisto úzko pracujeme s vojenskou kými zložkami EÚ, aby sme mali dobré pochopenie pre všetky, aby oni mali dobre pochopenie pre humanitárne e, časti alebo otázky spojené s konfliktami, s najzraniteľnejšou zložkou so ženami pokiaľ ide o externé otázky, je dôležité e, interne dobre fungovať tým, že sa vymenujú ženy ako sprostredkovateľia, že je väčšie percento žien v kľúčových poli- polit, e, akciách vonkajšej politiky. Naše členské krajiny sú najproaktívnejšími zložkami v kontexte OSN. 30, 13 krajín má národné akčné plány Nemecko napríklad dokonca špeciálne iniciatívy, e, pokiaľ ide o otázku žien, mieru a bezpečnosti. Meranie, e, vykonávanie e, implementácie rezolúcie 1325 bolo v, urobené v máji 2011. Ukázalo sa, že sa urobili konkrétne kroky pre najzraniteľnejšie skupiny vrátane žien a môžeme byť naozaj hrdí na naše úsilie. Ale ešte vždy musíme byť bdelí pokiaľ ide a, a, v mnohých krajinách, pokiaľ ide o boj proti sexuálnemu násiliu, aby sme zabezpečili zmysluplnú účasť žien v mierotvorných procesoch. A snáď ešte odpoveď na otázku, či e, sa zvažuje špeciálny zmocnenec. Nuž, e, Cathy Ashton v decembri avizovala, že sa e, zamýšľa vytvorenie špeciálneho zastupcu EÚ pre ľudské práva, a majú, pozerajúc sa na teraz definície jeho e, funkcií, e, snáď uzavriem už len e, slovami vďaky za túto diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končíme rozprávu. Hlasovať sa bude o 12.00. Pokračujeme ďalším bodom programu. Je to správa kolegyne Regnor, cezhraničné premiesňovanie sídiel spoločnosti a dávam slovo spravodajkyni. Máte 4 minúty.